Na Ďalším plnom programu sú voľby v Miarmarsku. Zase je tu pán minister Nikola Šmit, ktorý zastupuje e, vysokú predstaviteľku Mogherini. A máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán predseda. 8. novembra Myanmar mal historické voľby, ktoré, e, v ktorých sa súťažilo 91 politických stran a viac ako 6 tisíc kandidátov ľudia hlasovali za zmenu, vyjadrili silnú túžbu žiť v novej slobodnej demokratickej krajine Mianmare. Dali jasný mandát um, pani Suči a jej um, strane s jasnou väčšinou v oboch snemovniach, tak aby, tak aby sa posunul Myanmar e, v demokratických reformách. A Európska únia bola prvou, ktorá poskytovala e, podporu demokratickým reformám v Myanmare a tiež oceňujeme, že Európsky parlamentom zohral veľmi dôležitú úlohu. 16. novembra Vysoká predstaviteľka e, osobne zavolala Anšan Šuči, aby jej zablahožela k jej volebnému víťazstvu a zdôraznila kritickú úlohu e, našich, e, našu pozorovateľskú misiu v počte 150 ľudí, ktorá bola pod vedením predsedu Alexandra Graf Lambsdorfa. Týmto by sme chceli poďakovať pánovi Graf Lambsdorfovi za jeho vynikajúcu prácu. Avšak tento proces sa ešte neskončil v niektorých etnických menšinách ešte ostávajú určité obavy proti predchádzajúcim voľbám voličania nemohli vyjadriť e, svoje, e, alebo nemohli hlasovať, e, takisto aj niektoré iné moslimské menšiny tiež nemohli hlasovať, pretože ich buddhistickým nisi nedovolili. Takisto EU aj OSN vyjadrovalo, že je potrebné e, ďalej pokračovať e, v určitých administratívnych reformách, aby naozaj voľby skutočne e, bezproblémové. Aung San Suu Kyi vlastne vyhlásila nový parlament a je viazaný ústavou a vojenské zložky budú mať 25 parlamentu a tri, troja kľúčoví e, ministri budú pochádzať z armády a v tomto kontexte budú musieť všetky politické sily viesť dialog v duchu národného zjednotenia a zmierenia. Napriek týmto výzvam veríme, že sme boli svedkami naozaj e, výnimočných volieb, ktoré ponúkali možnosť posilniť demokraciu v Mianmare. Ďalším kritickým, ďalším kritickou fázou bude, budú voľby, e, polovice, prezidentské voľby v polovici februára a potom z toho vznikne nová vláda v marci. Aj keď Ansan Suči by mala teraz e, odhaliť priority novej vlády, môžeme očakávať, že demokracia, ľudské práva, právny štát a ekonomický vývoj budú na prvé, prvé prvé na zozname. Myanmar môže počítať našou podporou. Hlavné otázky um, budeme naďalej v týchto hlavných otázkach budeme ďalej konštruktívne spolupracovať s Mianmarom ehm, a to tiež bude zahrňať aj ehm, vyriešenie bez, bezštátnosti menšiny, morinskej menšiny a tie, tiež e, budeme požadovať, aby krajina dodržiavala medzinárodné e, normy ľudských práv. Sankcie e, vrat boli voči tejto krajine boli zastavené v roku 2000, boli zavedené v roku 2012, potom boli zrušené v roku 2013 a tie obchodné preferencie, teda všetko okrem zbraní, bol, tie, toto bolo zavedené ešte v roku 2013 a bola vytvorená osobitná skupina EU e, Myanmar, tá sa vytvorila v novembri 2013 a EU a mali spoluprácu v oblasti ľudských práv. Um, Takisto dve kola rokovaní sa viedli od roku 2014 pod vedenie vysokej predstaviteľky a Myanmar je vysoko na našej agende, ktorú podporí ľudských práv a právneho štátu a takisto sme pripravili aj odporúčania, ktoré budú prezentované začiatkom budúceho roku. Ako uznanie nášho pomoci a mierového procesu EÚ bolo pozvané na podporu podpisu celonárodného zmieru mierenia no, v roku 2015 e, a spoločne s ostatnými donormi vytvárame spoločný mierový fond a v neposlednom rade EÚ a Myanmar momentálne rokujú o dohode o ochrane investícií a EÚ takisto je súčasťou iniciatívy pre práva pracujúcich. EÚ takisto zadefinovala svoju stratégiu a priority e, v podpore jamanského prechodného procesu v rámci komplexného rámca, ktorý prijala Rada pre zahraničné otázky 22. júla v roku 2013 a potvrdila v záberoch Rady. Hlavné priority pre zapojenie, demokraciu, mier, obchod, rozvoj a zapojenie Mianmaru do medzinárodnej komunity. Toto všetko naďalej platí. Naše, spolu, naše bilaterálne programy spolupráce a viacročný orientačný plán pre e, Myanmar 2000 pre rok 2020 obsahuje prostriedky pre aj na mm, podporu právneho štátu, vidiecký rozvoj, vzdelávanie a podobne. Toto všetko je s cieľmi samotnej krajiny. EU takisto je kľúčom e, im dodávať poskytovateľom humanitárnej pomoci, osobitne osobám bez e, štátnej príslušnosti a dislokovaným osobám. Rozsah naš, našho zapojenia podporuje silné zapojenie EÚ, aby podporila demokratizáciu tejto krajiny a EÚ je pripravená pomôcť prechodnému procesu v Mianmare k úspešnému záveru. Ja by som poďakovala za vašu pozornosť. Thank you very much, minister. Ďakujem pekne, pán minister. Teraz prejdeme k jednotlivým rečníkom. Najskôr pán Atokson za EPP. A dve minúty. Ďakujem pekne. E, ako aj ostatní, e, ja som bol na tejto pozorovacej misii a dojem, ktorý sme mali, bol pozitívny pokiaľ ide o priebeh eh, hlasovania, ako aj počítania hlasov. Bolo to vysokokvalitný proces a um, účasť na, vláde bola, na voľbách bola asi 80 eh, Vláda bola teda porazená a um, Ehm, Výťaz volieb získal si 80% a sformoval novú vládu. Vážený pán predseda, teraz je dôležité, aby voľby v Mianmarsku boli eh, eh, zasadené do správneho politického kontextu. Krajina nemôže eh, byť považovaná za demokratickú Eh, ústava ešte stále obsahuje časti, ktoré sú problematické. Napríklad vojenská sila v Mianmarsku mm, má štvrtinu kresiel v parlamente. Aung San Suu Kyi eh, eh, je teda mm, sú jej kladené prekážky vo formovaní vlády a ľudské práva sú naďalej veľkým problémom. Týka sa to tiež diskriminácie menšín, a napríklad moslimské skupiny sú diskriminované a e, veľmi vážne sú porušované ich ľudské práva. Takže je tam veľa práce. Týka sa toho politického vedenia a e, je potrebné, aby e, Mianmarsko nastúpilo na cestu stability a naďalej musí cítiť podporu Európskej únie. Ďakujem pekne. Ďakujem. Teraz e, za socialistov a demokratov má slovo pani Gomeš. Ako e, vedúca pozorovacej misie EP e a aj moji kolegovia sme urobili veľmi dôležitú prácu, ja to vítam. Je dôležité, aby sme zostali že tu máme voľby v Mianmarsku, ktoré boli po 7 rokoch e, ozbrojeného diktatorského režimu e, konečne demokratické, politicky a legálne rámec, e, ale nesplňa všetky demokratické pod, podmienky. Bolo tam 22% kresiel, ktoré získala vojenská chunta. To je výsledok volieb z 2008 ešte stále sú tu pochybnosti, ktoré mali nezávislí pozorovatelia a veľa manipulácií, pokiaľ ide o proces pred a po voľbách. Hovorím o miliónoch ľudí, ktorí patria k menšinám a tí nemohli voliť. Boli tu teda určité uh, určitý pokrok, pretože vojenská strana bola porazená a mm, ten prechod bol dobre zorganizovaný. Krajina, ktorá definitívne vyhrala NLD a pani San Suu Kyi, sa zaviazala, že zmení e, vývoj smerom k demokracii a mieru. Nebude to ale jednoduché pre krajinu, kde generáli sú ešte stále pri moci a kontrolujú hlavne prírodné zdroje a vzhľadom na e, tie medzietnické a menšinové e, napätia a spory. Toto je teda veľmi vážna obava. A e, takisto sú tu budhisti, je tu xenofóbia, to je taktiež problém. Ale je to výborná príležitosť, ako môžeme bojovať proti tým os- posolstvám, ktorými autormi sú tie reakčné sily. My máme strategický záujem, e, musíme e, vytvoriť tlak na demokraciu, monitor ten proces, vidieť, čo sa stane teraz a pomôcť občianskej spoločnosti vrátane politikov a NLD, pretože musíme zabezpečiť to, aby v tejto krajine, ale ani v ústave, došlo k zmenám. Ďakujem za konzervatívcov. Pán Tánok, minúta. Pán predseda, víťazstvo NLB v Mianmarsku určite je historickým milníkom, ale je to hlavne mierové akceptovanie vojenskej strany a OSDP. To musíme oslaviť. Je to e, rozdiel oproti roku 1990. Demokratický zmen, e, prechod bude ťažký. Je dôležité, aby Európska únia ponúkla podporu na riešenie vážnych problémov, ale ešte stále je tu bezpečnostná rada, k, e, mm, nadalej je tu 25 zdrojov, teda kresiel v parlamente, ktoré majú, má vojenská strana a e, pani Sansučí sa nemôže stať e, prezidentkou, keďže e, je to matka britská občianka. Taktiež je tu, e, sú tu menšinoví moslimovia, oni nemohli hlasovať v posledných voľbách na základe toho, že nedokázali do, svoje občanstvo. Pani Sansuči k tomu povedala len veľmi málo a zdá sa, že NLB má veľmi malý apetit toto napraviť, sústreďuje sa na štát a demokraciu mm, a dosahu má pred sebou ešte dlhú cestu. Mianmarsko musí dokázať, že je dobrým príkladom prechodu k pluralistickej demokracii. Toto sa dokáže za 10 ročia, nie za e, pár rokov. Je potrebné posilniť demokratickú dôveru e, tejto krajiny. Ďakujem. Ďakujem za Alde. Má slovo pán podpredseda, pán Lamsdvor. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem za priateľské slova. Myslím, že je to chvála práce celej misie a takto to budem aj interpretovať. Môj mandát eh, trvá až do vydania poslednej eh, správy, na čom intenzívne pracujeme, ale jedno je jasné, bolo to skutočne historické voľby, eh, možno sme mali politicky taký pocit, že eh, je tu veľká nádej spojená s týmito voľbami a je dobré, že Európska únia konštruktívne prispela pred a po voľbách. Sme eh, radi eh, dvom veciam. Boli tu teda voľby bez násilia, predtým to bol problém. Po druhé, mnohé z problémov, ktorými sme počítali, sa nakoniec e, nestali ten najväčší problém, tie najväčšie obavy e, boli spojené s volebnými zoznamami a nakoniec sa to všetko vyriešilo. Pán Tenok e, hovoril o tej situácii v súvislosti s ústavou. E, E, tento výsledok e, privádza krajinu do veľmi delikátnej prechodnej fázy a ja by som si priala, aby Európska inštitúcia so všetkými inštitúciami sa angažovali, aby pomohli tejto krajine. Dovolte mi povedať jedno. Veľmi často je tu kritika uh, pokiaľ ide o spoluprácu rozličných um, európskych inštitúcií a tie zádrhele, ktoré tam existujú, Európsky parlament, hlavne, hlavní pozorovatelia, delegácia, pán, pani Sargentini, ktorá e, je spravodajkyňou uh, pre túto krajinu, uh, konali a spolupracovali veľmi dobre s SVČ a spolupracovali výborne s komisiou, pokiaľ ide politické nástroje a tiež s rozličnými delegáciami. E, našťastie teda e, to bolo všetko v poriadku. Dobrý príklad spolupráce európskych inštitúcií e, tu je a dúfajme, že krajina sa bude vyvíjať pozitívne a angažovanosť Európskej únie bude pokračovať. Ďakujem. Ďakujem. Za zelených má slovo pani Sančetini, minúta a pol. Kritika pokiaľ ide o e, prípravu volieb, odznela zo strany mnohých kolegov a mnohí nemohli hlasovať. Súhlasím aj s tým, čo povedal pán Tanok. Pokiaľ ide o otázku toho, či pani Sansuči napraví tú situáciu v súvisiacu s menšinami a je tu taký tieň eh, nad eh, celými voľbami, ktoré boli ale veľmi dobre zorganizované a chcem eh, hlavne vyjadriť chválu tým mladým ženám, ktorí boli v jednotlivých volebných miestnostiach. Mm, to je teda dobrá správa pre novú parlamentnú demokraciu, tento výsledok, ale ešte sme sa tam nedostali. Uh, je tu eh, teda 25 rokov práce vojenských eh, strán, ktorí sú zodpovedné súčasnú situáciu. Avšak tento proces eh, mm, zmeny musí Európsky parlament podporovať. Toto je jedna z krajín, ktorú chceme podporiť v parlamentnej demokracii Eh, sme zodpovední za implementáciu eh, týchto úloh. Toto sú vážne úlohy, ktoré pred nami stoja a toto je parlament, kde eh, jednotliví poslanci sedia podľa ABCD, nie podľa politickej príslušnosti a teda multilaterálna demokracia je ešte ďaleko. Ďakujem pekne, pán predseda. Je mi radosťou, že som mohol byť na tejto pozorovacej misii, eh, ktorá pozorovala eh, tieto voľby v Mianmarsku a to na čele s našou vynikajúcou kolegyňou um, pani Gomeš. Pán, strana pani San Suu Kyi vyhrala je to vynikajúce víťazstvo demokracie, ale je tu naďalej 25 kresiel pre vojenskú stranu, čo je zakotvené v ústave a takisto sú tu ďalšie dôležité posty. Počas celých volieb sme videli rozličné problémy, ale celkovo to bol mierový, e, organizovaný proces. E, ľudia poznali všetky problémy, e, ukázali odvahu. Je to historická príležitosť, ktorá sa nezopakuje, ak by ju nevyužili. Situácia teda e, sa už vyvíja, tento vlak už vyšiel zo stanice, nedá sa zastaviť. Musíme byť opatrní, e, k, pokiaľ ide o výsledky, nielen preto, že je tu ešte dlhá cesta, dúfam, že nie celá, celé 10 ročia, kým tu bude e, primeraná ústava, ale e, preto, lebo veľké zmeny prichádzajú. E, to je spojené s hrdinstvom pani San Suči a mnohých jej stranických kolegov. Mnohí, ktorí strašne trpeli preto, aby sa tento výsledok dosiahol. Avšak režim samotný e, k sa nechcel vzdať všetkej moci, nič menej prispel k zmene. E, budú tu určite spory medzi rozličnými kmeňmi, napríklad na hraniciach e, s Tajskom. E, tí, ktorí mm, jednoducho bojujú o svoju identitu, Európska únia nemôže zostať neaktívna. Musí tu byť federálna vláda pre Barmu, taký dom pre všetkých, to sa od nás očakáva a nesmieme ich sklamať. Pán Gerling, minútu. The electoral triumph of Aung San Suu Ďakujem pekne to, že pani Aksa Suči e, vyhrala vo voľbách. To je veľmi pozitívne. Máme tu pozitívne výsledky. Pokiaľ je 77% e, poslanských mandátov a teda výsledok je pozitívny. Samozrejme, e, zostáva veľa vízie ešte v tejto krajine. Máme tu situáciu etnických menšín, máme tu vlastne režim, ktorý povedal, že výsledky volieb bude e, akceptovať, ale e, treba si počkať, že to tak aj naďalej a naozaj bude my. My sme mali mm, podporovať e, túto krajinu v týchto zmenách, ktoré rozhodne sa uskutočne. Mali by sme posilniť novú demokraciu v Mianmare, ale takisto aj Posledne naše vzťahy s regiónom ASEAN vo všeobecnosti. Naše vzťahy sú čoraz silnejšie a pokiaľ môžeme nejakú pomoc poskytnúť, mali by sme to spraviť a posilniť to. Ja som členka delegácie ASEAN a som bola veľmi rada, keď som mohla pre pár rokmi pani Aung Soči e, navštíviť u nej doma. E, bola to jedna z najkrajších, bol to jeden z najkrajších momentov počas mojej celej kariéry tu v parlamente. Chcel by som teda, chcel by som teda jej e, pogratulovať k tomuto veľkému úspechu. Ďakujem pekne, pán Postinárov. Ďakujem pekne. Na úvod by som chcel povedať, že chcem eh, sa vyjadriť eh, k téme eh, Mianmaru. A podľa mňa ako moji kolegovia, pokiaľ ide o tú demokratickú tranzíciu v tejto krajine, sme spokojní s výsledkami, tešia nás a celkovo sme radi, že ten volebný proces prebehol pokojným spôsobom. A čo ešte pozitívnejšie je to, že ľudia jasne vyjadrili svoju vôľu a že chcú podporiť e, demokraciu. Naše, teda výsledky, oficiálne výsledky sa teda ukázali, že ľudia podporili symbol mierumilovného boja za demokraciu a to je platí v prípade e, Barmy. Ale nemajme nejaké ilúzie, tieto voľby sú iba dobrým začiatočným východiskovým bodov. Tá tranzícia ešte bude dlhá. Ako dobre vieme, Výťaz nemôže zvoliť prezidenta 20% eh, alebo 25% eh, poslanských mandátov eh, prináleží naďalej armáde a takisto aj niektoré kľúčové posty v rámci vlády. Čo je teraz veľmi dôležité je, veľmi dôležité, aby tieto výsledky rešpektovali všetci aktéri a potom, aby prebehla v krajine, e, prebehol v krajine nejaký proces e, zmierenia. Teší ma, že aj e, armáda tento výsledok akceptovala a uznala a teraz ale je potrebné, aby spoločne spolupracovali, aby tieto reformy mohli prebehnúť. My by sme mali byť na strane týchto ľudí a podporovať tento boj za lepší Myanmar do budúcna. Ďakujem pekne. Ďalej poslanec Žil, minúta 30. Poslankyňa, pardon. Ďakujem pekne, dosiahli sme e, veľký milník v Mianmare a viem, že bola tu správa aj z pozorovateľskej misie EU. Gratulujem Ansa Suči a takisto aj jej e, ďalším kolegom e, z jej politického spektra, ktorí spoločne vyhrali e, dve tretiny politických e, poslaneckých mandátov. Ale e, bolo tu už spomenuté e, viackrát, že Rohingovia nemohli voliť. Čiže legislatíva, pokiaľ ide o rasu a e, náboženstvo, e, to nie je v súlade s nejakou, e, nejakým zmieraním. A potom sme počuli, že tu, bola, že tu bol e, prípad, e, keď viac ako 100 ľudí zomrelo e, v bani na Jantar a e, treba e, povedať, že e, to je ďalší príklad toho, čo treba ešte E, vyrieši. Máme tu konflikty aj v iných e, krajinách, napríklad východné Kongo, tam sa tiež ukázalo, že mier nie je možný, pokiaľ sa nepreruší ja vzťahy medzi e, armádou a biznisom. Už sme v tomto spravili viaceré veci v Myanmar, pokiaľ ide napríklad o tú iniciatívu transparentnosti, ale Európska únia by mala podporovať nové liderstvo, pokiaľ ide o tieto veľké výzvy. A mali by sme naďalej udržovať pozitívnu dynamiku v rámci ASEANu. Teraz keď vidíme veľké ekonomiky, ako napríklad e, Vietnam alebo Tajsko, ktoré pokiaľ ide ľudské práva, idú nesprávnym smerom v poslednom čase, tak teší ma, že tu máme e, negociácie pokiaľ ide investičné ochrany, ktoré boli na novo spustené a chcem sa spýtať, ak je to niekto z komisie, ešte, alebo od, z úradu vysokého zástupcu, vysokej predstaviteľky, ako sú možnosti ďalšieho zaangažovania, aby sme mohli poskytnúť stimuly e, v prospech zmeny a zabezpečiť, že bude najväčšia možná miera koordinácie medzi jednotlivými systémami, tak aby obchod a investovanie podporovali ľudské práva a demokraciu, aby ich nepodkopávali. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne ďalej, catch the eye. Pán Kuka, nech sa páči. Ďakujem pekne. Takisto by som sa chcel vyjadriť k Myanmaru. Teším ma, že tie voľby prebehli dobre, sú naozaj historicky dôležité. Občania Myanmaru e, jasne preukázali svoju vôľu, e, bolo vidno to aj vo výsledkoch e, NLD, ktoré vyhrali, ktorá vyhrala voľby. Otázka je ale, to, čo sa stane teraz. Proces dal Mm, alebo priblížil túto krajinu k demokracii, ale ešte stále treba toho spraviť veľa. Chcem veriť, že NLD dokáže započať reformný proces v Mianmare. Zároveň e, treba nejaké národné zmierenie a inkluzívnosť, to tiež by mali byť veľké priority. Toto bude veľká výzva pre pani Aung San Suu Kyi my v Európskej únii máme veľké skúsenosti s takýmito prechodmi k demokracii, s takýmito procesmi a mali by sme byť e, pripravení našim partnerom v Mianmare v tejto veci e, pomáhať e, v najbližších rokoch. Chcem poprosiť vysokú predstaviteľku, aby sledovala situáciu po voľbách a aby bola pripravená navrhnúť konkrétne formy pomoci krajine. Ďakujem pekne. Chvala. Thank you very much indeed, Mr. Minister. Ďakujem pekne Ďalej kolega Marias. Ďakujem pekne. Ja chcem sa takisto vyjadriť k voľbám v Mianmare, ktoré znamenajú, že sa e, armádna vláda e, v krajine konečne končí. E, milióny e, občanov Barmy sa zúčastní týchto volieb dali víťazstvo Aung San Suu Kyi, e, ktorá vyhrala aj Nobelovú cenu za mier a ktorá mm, donedávna bola mm, predmetom persekúcie zo strany junty v Mianmare. Teraz získavajú, získavali Eh, alebo získali veľa poslaneckých mandátov v parlamente, ale treba ešte to spraviť veľa. Boj za ľudské práva, osreňovanie, privilegií, armády a tak ďalej. Táto vláda bude musieť eh, takisto zabezpečiť aj ochranu etnických respektíve náboženských eh, menšín, konkrétne mám na mysli Rohingov, ktorí naďalej trpia, sú diskriminovaní ja som už o tom hovoril e, aj v minulosti, pokiaľ je to diskrimináciu e, v súvislosti s budizmom. Ďakujem pekne. Ďalej poslanec Castaldo. Grazie mille, presidente. Queste Ďakujem pekne. Tieto voľby v Mianmare naozaj predstavujú historickú zmenu a prechod k demokracii v tejto krajine. Chcem sa poďakovať tým kolegom, ktorí zastupovali aj Európsky parlament e, v takomto historickom čase. A teraz v rámci tejto e, novej vlády samozrejme bude treba riešiť aj veľké nové e, výzvy. Napríklad znižovať vplyv armády, čo možno najnižšie, ako bolo povedané, momentálne majú 25 mandátov v parlamente Vieme, že to je krajina, ktorá veľmi nízku časť HDP investuje do vzdelávania, do zdravotníctva. To sú ďalšie e, výzvy, aby teda čoraz e, väčšie percento HDP išlo do aj takýchto sektorov. E, treba bojovať s korupciou, treba bojovať s diskrimináciou jednotlivých kmeňov, ktoré žijú v krajine a sú v súčasnosti diskriminované, napríklad tí Rohingovia. Dúfame, že sa z krajiny nestane nejaká väznica, ktorá e, sa mení, ale je to stále väznicou. Ďakujem pekne. Ďalej poslanec Polčák. Ďakujem, pane predsedo, za udelenie <clears throat> slova. Ja musím říct... Ďakujem pekne, pán predseda, za udelenie slova. Ja musím povedať, že mne to ráno, keď sme sa prebudili do volebných výsledkov, ktoré prišli z Mianmaru, veľmi skvelou príležitosťou oceniť vývoj ku ktorému došlo za posledných rokov, niekoľko rokov. Aj keď vnímam kritické námietky, ktoré vyjadrili niektorí kolegovia práve v súvislosti o nemožnosti voliť pre niektoré etnické skupiny, tak si myslím, že mali by sme podporiť proces, ktorý už bol aspoň mierne naštartovaný. Myslím si, že by sme mali takisto podporiť aj e, aktivitu veľovnej výťazky pani Súti, ktorá má momentálne najväčšiu zodpovednosť a požiadať aj vysokú predstaviteľku a samozrejme aj celé predsedníctvo, aby sme čo najväčšie úsilie venovali na podporu demokratického procesu, ktoré bol práve v Barme naštartovaný a to odhodlanie úsilie občanov eh, Miarmaru, ktoré bolo vidieť eh, na kamerách šťastné tváre, úsmevy. Myslím si, že to by sme mali podporovať, lebo to je naša spoločná budúcnosť. Ďakujem. Predseda. Ďakujem pekne, pán poslanec. Týmto uzatváram rozpravu. Takisto by som sa chcel obrátiť na poslancov, že v Španielska eh, vláda preinformovalo, že pán Javier Duanga eh, bol vybraný za poslanca, ktorý bude